veľa zdaru a pripomenieme, že to všetko podľa predpisov pani Lunaček eh, podala demisiu, oznámila eh, to, eh, národné príslušné orgány boli informované o tomto rozhodnutí. Pani Lunáček eh, podala demisiu aj z postu vicepredsedničky k 24. oktobru 2017, takže budeme voliť nového podpredsedu Európskeho parlamentu, ktorý nahradí pani Lunáček. Pripomeniem, že prihláška, eh, eh, kandidáti sa môžu prihlásiť do 24. oktobra do 18. hodiny musia podať svoje prihlášky generálneho sekretariat v kancelárii R00.101 v budove Louis Weiss e, vrátanie aj akceptácie kandidáta a hlasovať sa bude vo štvrtok o 12.00 na poludní.